Pán predseda prichádza. Ďakujem veľmi pekne. Opätovne začíname naše zasadnutie. Dovolte mi požiadať vás, aby ste si sadli. Zápisnica a e, zo včerajška je k dispozícii. Má proti tomu niekto námietky? Vidím, že nie. Tým je protokol, tým je zápisnica schválená, vážené dámy a páni. Dnes si vypočujeme vyhlásenia profesora Mária Montyho k hospodárskej kríze rastu a zamestnanosti. Pán ministerský predseda, pán Monty, dovolte mi, aby som vás privítal v Európskom parlamente. Je to pre nás veľká česť a vítame vás v mene celého parlamentu. Äh, Vážené dámy a páni, veľmi krátko k, pros, k postupu. Ja viem, že pri, e, e musíme si byť vedomi, že pri, to, pri tomto vyhlásení nemá catch the takže nemá význam, aby ste na mňa mávali bielými papiermi, takže nebude žiadny catch the eye. A musím vám to povedať, e, pretože mám už množstvo e, catch the eye ako predseda mnohí kolegovia mi chceli odporučiť, aby sa urobila, urobilo kolo, kolo kečty aj, ale nerátali sme s tým. Takže krátke vysvetlenie k e, hospodárskej kríze, rastu a zamestnanosti. Slovo odovzdávam pánovi profesorovi Máriovi Montimu. Grazie, signor Presidente. Ďakujem, pán predseda. Je to pre mňa veľká česť. Aj samozrejme pre taliansku vládu byť pozvaný v Európskom, eh, do Európskeho parlamentu na, na plenárne zasadnutie. A pár slov môcť povedať vám. Dovolte mi ešte raz povedať, že aj pre mňa to je skutočne veľmi uh, um, veľmi um, citlivá záležitosť, že môžem byť tu na tomto mieste. Ja som bol prvýkrát v Európskom parlamente v januári 1990. Zúčastnil som sa tu výpočutí na potvrdenie účastníkov uh, a členov Európskej komisie. 10 rokov bol pre mňa parlament rozhodujúcim kontakt, rozhodujúcou kontaktnou osobou, kontaktným partnerom a musím povedať, že um, demokratickosť v Európe narastá, že narastá aj vplyv týchto priestorov, a, tak v Bruseli, ako aj na zasadnutiach výborov. A musím konštatovať, že komisia, ku ktorej som patril svojho času, takisto prítomnosť parlamentu um, bola pre nás veľmi eh, dôležitá. Eh, dobre, teraz som tu. Sedím pri stole v parlamente, ktorý som doteraz, eh, za ktorým som doteraz nikdy nesedel. Je to stôl rady ja som teraz zodpovedný za e, politikov členských štátov a musím vám povedať, že pre mňa je to neoddeliteľne spojené zodpovednosť za moju krajinu, ktorú, zna, e, ktorú znášam a ja ako Talian znášam tiež zodpovednosť, ja nesiem na pleciach zodpovednosť aj za Európsku úniu. už často som videl v Bruseli ako komisár členov národných vlád, ktorí obviňovali európske inštitúcie potom, ako sa sami, sami zúčastňovali na rozhodnutiach, e, ktoré boli európskymi inštitúciami prijaté. A ja som si sám pre seba slúbil, že nikdy neurobím Európskej únii takýto hlúpy vtip. A toto vždy vysvetľujem aj mojim občanom, aj u nás v parlamente, aj na iných miestach, že to sú skutočne veľké obete, ktoré musíme prinášať, keď realizujeme um, tieto veľmi ťažké reformy aj e, tie, ktoré e, musia robiť, musia zrealizovať e, talianskí občania. Ale tieto sú veľmi potrebné na zlepšenie hospodárskeho života, aj života občanov a sociálneho života v Taliansku. A pre všetkým aj sú v záujme našich detí. A toto sú tiež veci, ktoré Európa odporúča Jasné, ale nie je to niečo, čo by e, sme, e, či, čo by sme mohli obviňovať Európu. Ja som zodpovedný za to, aby som viedol krajinu, ktorá má, e, ktorá má surovinu, ktorá je v Európe čím ďalej tým raritnejšia a to je verejná mienka, ktorá je pozitívne naklonená Európskej únii. A my si túto surovinu musíme skutočne veľmi opatrovať. Túto musíme a chceme príslušnými argumentami presvedčiť aj iných. A to nielen tými európskymi vecami, ktoré by sme uvádzali ako argumenty, moji kolegovia. Z iných, e, mojim kolegom z iných vlád členských štátov môžem odporučiť, aby zaujali to isté, ten istý postoj, ten istý postoj voči nášmu spoločnému dielu. Pán predseda, vážení členovia tohto parlamentu, Taliansko sa nachádza momentálne e, v takých e, pretekoch. My, my sa snažíme vybehnúť nejakým spôsobom z tejto krizovej situácie a ja dúfam, že to postupne aj zvládneme. My chceme našu krajinu vyťahnuť z tejto tieňovej zóny, v ktorej sa momentálne nachádza, čo samozrejme e, v sebe skrýva problém, že sa mm, tento tieň roztiahne na celú Európu, že to nakazí celú Európu. Ale my si myslíme, že konsolidácia štátneho rozpočtu sú nutné a potrebné, ale takisto aj štruktúrálne zmeny. Chcem vám pripomenúť, že môj predchodca v krajine, pán Berlusconi, minulé leto, už e, sa zaviazal k určitým opatreniam, aj on už hovoril o rozpočte E, ktorý by mal byť e, pre, v roku 2013 pre Taliansko vyrovnaný. On si samozrejme položil, postavil cieľ e, skôr ako mnohé iné ďalšie štáty v Európe. Moja vláda pritom zostáva, my to nechceme zmeniť. Ani tento termín nechceme meniť, napriek tomu, že to bude veľmi ťažké a napriek tomu, že to znamená, že ten že, že HDP bude musieť narásť a že 5% z HDP sa dnes musia vynaložiť na platenie úrokov našich úverov. No ale my sme skutočne pevne rozhodnutí a odhodlaní. Aj s ohľadom na to špeciálne zloženie vlády a na základe e, tých našich vzťahov s e, parlamentom v Taliansku. My sa snažíme skutočne veľmi, veľmi rýchlo zrealizovať tie štrukturálne reformy, reformy, ktoré sú potrebné. Taliansko sa momentálne konsoliduje, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu. Musíme ísť po tejto ceste skutočne odvážne a myslím si, že Taliansko sa nemôže obmedziť na to, aby pasívne príjmala, eh, príjmalo politické eh, usmernenia z Európskej únie. My si myslíme, že Taliansko bude zohrávať takisto eh, určitú úlohu a chce zohrávať určitú úlohu, pretože my sme veľkým zakladajúcim členom Európskej únie. Jedna, sme jednou z najväčších hospodárstiev. Jedným z najväčších hospodárstiev v eurozóne. A v tomto zmysle Ehm, som rád prijal vaše pozvanie a pozvanie nemeckej kancelárky a francúzského prezidenta, e, pretože oni na, pozvali Taliansko na také prvé stretnutie Veľkej trojky. A samozrejme, toto je tiež príspevok, ktorý Taliansko rado poskytne. Príspevok na pole spoločenstva, a európskej integrácie. Pretože my si chceme skutočne preveriť všetky možnosti na to, aby sme stávali mosty, miesto toho, aby sme vystávali bariéry, ktoré nás oddelujú. Aj od krajín, ktoré nie sú v eurozóne, alebo aj od krajín, ktoré e, dokonca už prehlásili, že sa nikdy nechcú zúčastniť, a nikdy sa nechcú stať člen, členmi v eurozóne. My chceme, aby to bolo inkluzívne pre všetkých členov a nie exkluzívne. Pán predseda, téma je hospodárska kríza, rastá zamestnanosť. Možno ešte zo pár slov k tomu, čo podľa môjho jeho názoru predstavuje v Európe momentálne najväčšie riziko. Lebo euro bola vlastne najambicioznejším eh, um, odrkádlením toho európskeho diela. Ale my nechceme, aby sa z neho stal faktor, ktorý by nás rozdieloval, Ale táto riziko existuje. My sa preto aj veľmi angažujeme aby sme mohli nájsť riešenie pre eurozónu, ale myslím si, že sa musíme snažiť viac. Tak, aby znova vznikol jednotný duch, taká, taká spolupatričnosť, pre spoločný projekt. Tá kríza eurozóny e, vyvolala množstvo emócií, vyplávalo na prvých množstvo stereotypov, rozdelila mienky, boli centrálne, centrálnej Európy, severské, južanské a tak ďalej a tak ďalej. Tieto, toto škatulkovanie, toto klasifikáciu musíme jednoducho zamietnúť. Ja som zástupcom štátu, ktorý vlastne z geografického hľadiska leží na periférii Európskej únie. Ja nemám nič proti tejto geografickej konotácii, ale chcem poznamenať, že štáty ležiace v centre to je predsa aj Taliansko, keď si pozrieme na tú spoločnú zodpovednosť, ale e, tie e, centrálne štáty vlastne sa začínajú tými veľkými hospodárstvami v Európe. E, e, Nemecko a Francúzsko vlastne aj pôvodcom tej krízy, aj tej obmedzenej vieryhodnosti, pretože v roku 2003, no dobre, Taliansko malo vtedy predsedníctvo v rade ECOFIN, ale v podstate tieto dve krajiny vlastne e, uprednostnili vyvíjanie politického tlaku na ostatné členské štáty a prelomili vykonávací mechanizmus. A to je niečo, čo sa dnes e, dokonca, čo dnes dokonca uznávajú aj vlády Francúzska a Nemecka. A ja tým nechcem hovoriť e, nič e, také e, nevyhodňujúce voči, mošim, voči mojim cteným kolegom z Nemecka a Francúzska, ale bolo to veľmi veľké porušenie rozpočtovej disciplíny a vieryhodnosti. A toto vyšlo zvnútra eurozóny. To je niečo, čo pretože táto, pardon, táto rozpočtová disciplína bola veľkou výhodou a nesmieme zabudnúť, že tu je zodpovednosť centra, samozrejme áno, ale aj periférie, lebo vieme, že mnohé štáty ležiace na periférii, um, aj štáty, ktoré ja teraz zastupujem, že tieto um, sa uh, príliš, uh, príliš málo snažili, boli nedisciplinované ale vážené panie a páni poslanci, pán predseda, nebude existovať ďalej Európska únia, pokiaľ nebudeme sa cítiť všetci, všetci za ňu zodpovední. Takže skutočne tu si musíme povedať, čo znamená vybudovanie eurozóny. V podstate máme za sebou 8 ťažkých rokov členské štáty, komisia, pre všetkým komisia, to chcem samozrejme uznať a počiarknúť, a komisia samozrejme ako veľká inštitúcia, ako motor európskej integrácie, ale samozrejme aj parlament, ktorý e, chce zohrávať v ďalších rokoch e, čím ďalej tým silnejšiu úlohu. Je to všetky inštitúcie venovali 8 rokov na to, aby vytvorili, e, novú, dvo, e, vytvorili nový priestor pre dôveru v pakt stability a, hospodárskeho rastu. Mal, vytvorili sme Sixpack, to bola konštrukcia, ktorá mala opätovne obnoviť našu vieryhodnosť. Ja verím v disciplínu. Ja, myslím, ja si myslím, že to je veľmi dôležité. A keď si myslíte, že parlamenty v tejto historickej fáze by boli nedisciplinovaní voči exekutíve, tak to je možno, že na národnej úrovni, ale dovolte mi povedať, že na európskej úrovni tomu tak nie je, pretože tento parlament bol vždy faktorom disciplíny. Vďaka tej práci, ktorú tento parlament odviedol. Preto si myslím, že v tejto chvíli by sme mali byť spokojní s tým, E, že tu existuje náš e, daňový pakt, že sme vlastne aj vyriešili našu otázku daňovej a rozpočtovej disciplíny a môžeme teraz prejsť k tej ďalšej disciplíne a to je ekonomický rast. A ja si myslím, že tieto dva prvky musíme zladiť. Platí to takisto aj pre každodenný život našich jednotlivých členských štátoch. Napríklad včera som tiež musel v Ríme príjmať veľmi ťažké rozhodnutie. Bolo to nepopulárne rozhodnutie a teda, že neposkytneme finančnú záruku talianského štátu vynikajúcemu skvelému projektu a to, aby boli v Ríme olympijské hry v roku 2020. A v Taliansku toto rozhodnutie, teda predovšetkým v Ríme, vyvolalo obrovské sklamanie, ale my sme museli argumentovať a ja mám pocit, že aj talianská verejná mienka to napokon pochopila, že najdôležitejšou úlohou a najdôležitejšou vecou v záujme Talianska samotného a v záujme samotnej Európy ako vlastne potvrdzuje aj to, čo som momentálne zažil vo Washingtone. Tam sa tiež vidí stabilita eura e, videná ako veľmi dôležitá vec pre celosvetové hospodárstvo. Takže v tejto chvíli v rámci všetkých týchto okolností je akékoľvek odkladanie nejakých e, finančných záťaží do budúcnosti, ktorých návratnosť nie je istá, také niečo si dovoliť nemôžeme v súčasnosti. Mali by sme sa preto aj vyhnúť tomu, aby sme na budúce generácie vlastne uvalili takéto obrovské, ťažké bremena a finančné záťaže. A myslím si, že to, čo sa udialo v minulosti aj v Taliansku, a myslím si, že všetky možné udalosti, ktoré sme v Taliansku organizovali, boli príspevkom. Ale myslím si, že my musíme teraz ukázať, že rozpočtová disciplína nie je niečo, čo sme prijali iba na chvíľu, ale to je niečo, čo teraz už bude predstavovať nový spôsob života. Za stolom Európskej rady Taliansko stále čím ďalej tým viacej predstavuje hlas, ktorý volá po hospodárskom raste práve preto, že v rámci svojej krajiny robí všetko preto, aby sme dosiahli rozpočtovú disciplínu. Európska rada 30. júna, respektíve 30. januára, ešte bude musieť čo povedať, alebo mal čo povedať k otázke ekonomického rastu. A ja si myslím, že aj Taliansko, keď bude rozhodovať o rôznych projektoch jasne cíti, že ekonomický rast je tu podstatný, je tu zásadný faktor. Taliansko aj žiadalo a taktiež aj na Európskej rade získalo možnosť ešte viac uprednostňovať rast v rámci cieľov ekonomickej a hospodárskej politiky. A toto všetko sa dá bez toho, aby sa nejakým spôsobom ohrozovala rozpočtová disciplína. Len si, sa musíme zbaviť určitých stereotypov, napríklad vnútorný trh, to je jeden z dôležitých výdobytkov európskeho projektu. Toto môže v veľmi dobre prospieť Napríklad pán komisár Barnier bol minule protagonistom iniciatívy Európskej komisie, tzv. Single Market Act, ktorý vlastne teda akt o spoločnom vnútornom trhu, ktorý za sebou nesie obrovský potenciál ekonomického rastu a myslím si, že Taliansko si myslí, že teraz po slovoch je treba, aby nasledovali činy a to znamená, že musia teraz vystúpiť hlavy štátov, musia byť vystúpiť, musia sa zviditeľniť a musia tejto otázke poskytnúť ten príslušný politický profil tak, aby ten vnútorný trh náš spoločný trh nevyzeral ako nejaká šedá zóna množstva rôznych smerníc, ale my chceme tento spoločný trh rozvíjať, pretože predstavuje veľmi dobré zázemie pre náš európsky projekt. A tu je, ma napadá niečo, čo som povedal aj na Európskej rade. Samozrejme, že mať dobrý ten fiscal compact, to je v poriadku. Je treba posilniť ten arzenál, ktorý má priniesť rozpočtovú disciplínu, to je v poriadku, ale nemali by sme teda aspoň čiastočne podobnú alebo tú istú prácu vykonať v prospech integrácie vnútorného trhu? Prečo by sme teda mali mať k dispozícii, mať sankčné mechanizmy, len pre rozpočtovú disciplínu a pritom sa môže stať, že nejaký členský štát, ktorý poruší pravidla vnútorného trhu, môže kľudne tieto pravidla porušovať 4, 5 e, alebo viac rokov, až dokým komisia nevykoná všetky postupy, ktoré potom splňajú kritéria preto, aby to bolo postúpené súdnemu dvoru. Takže toto všetko napríklad sú otázky, ktoré vlastne bránia e, tomu správnemu fungovaniu aj našej únie, aj eurozóny samotnej. My sme tomu tej rozpočtovej disciplíne venovali obrovské úsilie, avšak je na škodu, že sme nevenovali rovnakú pozornosť aj ekonomickej únii, čo je prakticky základ na čom by mala spočívať táto menová únia. A teraz konečne sa už začneme dívať aj na ekonomickú úniu a venujeme väčšiu pozornosť, e, a pretože si myslím, že rast, vám predseda, už sa aj blížim k záveru, e, lebo viem, že v tomto parlamente sa veľmi prísne meria rečnícky čas. Myslím si, že v tomto sme tak disciplinovaní ako málo kde na svete a to je určite váš dôležitý príspevok k disciplíne. Tak teraz by som sa dotkol ešte otázky v závere dlhopisov stability E, za ktoré sa teda aj parlament vyslovil veľkou väčšinou. A toto sú veci, ktoré som propagoval už aj ja sám dlhé roky aj na iných miestach. A nikdy som si napokon nemyslel, že by toto niečo mohlo predstavovať rozpočtovú nedisciplínu. Práve naopak si myslím, že to je vec, ktorá zabezpečí lepšiu integráciu finančných trhov a je to aj nástroj, ktorý pokiaľ bude fungovať dobre a dobre sa to pripraví, dobre sa to bude riadiť zelenou knihou komisie a uznesením Európskeho parlamentu, teda v rámci tej správy, ktorú aj tuto vy ste v parlamente schválili. Toto všetko by mohlo potom prispieť k tomu, aby boli finančné trhy disciplinovanejšie vo vzťahu k jednotlivým štátnym rozpočtom členských štátov. To je práve príklad nástrojov, ktoré sa tu dajú využiť A to tak, že ak si nejaká veľká krajina bude napríklad myslieť, že dlhopisy stability by mali byť zavedené skôr skôr než neskôr, tak aj napríklad toto sa tiež dá dosiahnuť a splniť, pretože podľa mňa nie je nebezpečné preskúmať takúto možnosť, ale práve to by sa malo stať takým nástrojom, ktorý by nám mohol umožniť posúdiť, že či že či sa s investíciami že či je to najlepší spôsob nakladania s investíciami, tak súkromnými ako aj, aj verejnými ale je veľmi dobré, že po tom Fiscal Compact bude nasledovať eh, pravidlo nazývané Golden Rule, to znamená pravidlo vyrovnaných rozpočtov. Myslím si, že trošku nie je celkom dobré označovať to zlatým pravidlom Golden Rule, pretože bolo obdobie, keď eh, sa hovorilo, keď zlaté pravidlo znamenalo toľko, že eh, štát sa môže zadložiť len do výšky verejných investícií. To znamená, že zadložiť možno financovať len len vytváranie kapitálu, na nič iné. A jedného dňa, keď bude už ukončená tá veľká transformácia v Európe, tá transformácia smerom ku kultúre disciplíny, my sme to završili, pravda, aj vďaka Nemecku, tak potom, keď už túto kultúru tu budeme mať, potom si budeme môcť e, dovoliť e, chladnejšie a trošku rozumnejšie využívať nástroje, ktoré majú slúžiť predovšetkým rastu. Nuž a na záver ešte by som chcel odkázať e, na článok, ktorý dnes do poludnia vyšiel vo francúzskych, talianských a nemeckých novinách. Ja som to aj podpísal s pani Silví Gula, ktorá je poslankyňou Európskeho parlamentu. Potrebujeme zosúľadiť, zatiaľ sa nám to veľmi dobre nedarí, potrebujeme zosúhľadiť integráciu, ktorú potrebujeme stále vo väčšej miere a potrebujeme ale rozšíriť aj demokraciu. Ale ako, pretože my sa tej demokracie nechceme vzdať, ale ako zladiť tú demokraciu a integráciu? Ja som toho názoru, že je možné demokraciu s integráciou zladiť. Samozrejme, že len len určitá poverčivá kultúra, izolovaná akási kultúra, by mohla naivne si myslieť, že integrácia pre, bude predstavovať superštát. veľkú väčšinu v talianskom parlamente. Pán predseda, prepačte, že som sa nechal uniesť vášňou v rozpech európskej integrácie. Integrazione Integrazione europea che non significa affatto Európska integrácia určite nebude predstavovať nejaký európsky superštát. To je jedno, z, je, je tu neustále platný princíp subsidiarity a toto musí byť zladené s demokraciou. A v tejto chvíli e, dokážeme vidieť, e, čo, čo môže dôjsť, keď ľudia v niektorých členských štátoch majú pocit, že integrácia sa vlastne deje na úkor demokracie. A ja si myslím, že Namiesto toho, aby sme sa snažili teraz tu opäť objaviť Ameriku, mali by sme teraz pracovať na inštitúciách, ktoré tu už existujú. Myslím si, že ste to už aj počuli, sa o tom hovorí, existuje aj inštitúcia, ktorá je priamo volená občanmi vo všeobecných voľbách. Je to inštitúcia, ktorá sa volá Európsky parlament, má obrovský vplyv na život Európskeho spoločenstva. Ja som bol členom Európskej komisie ktorú tento parlament pred niekoľkými rokmi vyzval k tomu, aby im šla domov. Takže ja vás môžem uistiť, že tento parlament skutočne je prísny. A myslím si, že ak sa budú stále viac rozvíjať funkcie Európskeho parlamentu, tak e, je potom možné aj zladiť efektívnosť e, tejto snemovne, tohto orgánu a je možno vlastne aj zosúľadiť všetky tieto orgány, ktoré z dlho času e, vymyslel ten úžasný francúzsky politik Jean Monnet, je teda možné dosiahnuť harmóniu všetkých týchto orgánov. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda vlády Monty, ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Vážený pán predseda vlády, vy ste spomínali ten článok, ktorý ste zverejnili spolu s kolegyňou Gulár. Myslím si, že určite e, budem hovoriť v mene viacerých kolegov, keď sa vám poďakujem, pán Monty, ako aj pani Gulár, za tento článok. Myslím si, že je to šťastná náhoda, že to vyšlo práve dnes a teraz v mene politickej skupiny EPP má slovo pán Jozef do na 5 minút. Ďakujem pekne, vážený pán predseda z, z, predseda talianskej vlády, pán Monti. Tu v Európskom parlamente sme pevne presvedčení, že dôležité, aby v Európe štáty e, dali do poriadku svoje financie, zabezpečili hospodársky rast. To je to, čo chceme spolu doč- dosiahnuť. Pán Monty, chcem vám povedať, že hospodárske reformy, ktoré ste zaviedli v vašom štáte, sú skutočne príkladné dvomi spôsobmi. Poprvé, pokračujete ďalej v mnohých e, reformách, nadvezali ste na výsledky predchádzajúcej vlády, ste to aj sám spomínali, a potom na druhej strane ste vykonali dôležité zmeny, ktoré sa týkajú toho, že ste liberalizovali vykonávanie niektorých povolaní. Podľa nás to ide správnym smerom, lebo takýmto spôsobom sa vytvárajú nové pracovné miesta a takto sa podporuje hospodársky rast. Chceli by ste zaviesť flexicurity, to je dôležité z hľadiska posilnenia sociálneho trhového hospodárstva. Chceli by ste zabezpečiť to, aby pracovný trh bol dynamickejší a zároveň poskytoval aj ochranu. Chcete bojovať proti podvodom chcete bojovať za spravodlivejší daňový systém a chcete znížiť daňové zaťaženie talianských občanov. Naša politická skupina podporuje tento balíček opatrenia. Chcel by som poukázať na to, že je to niečo jedinečné v Európe. To dobrý príklad. Myslím si, že určite viacero členských štátov sa bude podľa vás orientovať. Čo my potrebujeme a chceme je vyšší hospodársky rast a preto je dôležité vytvoriť politický program a vytvoriť tú správnu klímu. Naši občania potrebujú opäť získať dôveru, žiadne falošné nádej, ktoré by sa mohli hneď e, ľahko zničiť. Dôležité je vytvoriť skutočnú nádej, je nutné staviť všetko na to, aby sme vytvorili konkurencieschopné hospodárstvo, aby sa vykonali najprv všetky dôležité reformy, ktoré pomôžu našej ekonomike. Čo sa týka talianskej ekonomiky, a platí to aj pre mnohé členské štáty, táto ekonomika je silná, totiž to opiera sa o reálne hospodárstvo, ide tu o konkurencieschopné sektory, ktoré rozhodne majú veľký potenciál. Pán Monty, vy ste vlastne začali s tým, že optimalizujete momentálne tento potenciál, snažíte sa oslobodiť e, hospodárske sektory od e, záťaže. To musíme spraviť všetci. To znamená, že musíme podľa toho orientovať národnú politiku, ako aj európsku politiku. Musíme optimálne využívať dané zdroje, musíme podporiť malé a stredné podniky, musíme vytvoriť možnosti pre milióny eur, no pre všetkým pre mladých ľudí, ktorí nemajú prácu. Musíme im dať možnosť, aby využili svoj potenciál. Toto je politika, ktorá stavia na zodpovednosti a vy, pán Mario Monti, ste dôkazom, že máte takúto zodpovednosť a nesiete ju. E, vy sa snažíte mm, zabezpečiť aj verejné investície. Myslím si, že to je veľmi dôležité, lebo bez investícií nie je možné zabezpečiť udržateľný hospodársky rast. Jacques Taylor, bývalý e, predseda komisie, svojho času povedal, že nikto sa rozhodne nezalúbi do jednotného trhu. A dalo by sa povedať, že dnes, keďže včera bol Deň svätého Valentína. Nikto sa asi nezalúbi do konkurenceschopnosti Európskej únie. Ale vy, pán Monty, ste zverejnili istú správu, ktorá sa týkala hospodárskeho rastu v eurozóne a vy ste tam naznačili dobrý smer smerom k zamestnanosti a hospodárskému rastu. Je to lepšiu daňovú koordináciu medzi členskými štátmi. Vy tam píšete o nových impulzoch, je dôležité zabezpečiť sociálnu integráciu na jednotnom trhu. Pred 20 rokmi sa vytvoril jednotný trh, ktorý ešte nie je dokončený, to ste správne poznamenali, pán Monty, predseda Monty. Je veľmi, určite pochop, máte pochopenie, pretože sa zasadzujem za e, nemecko-francúzsky tým. Samozrejme aj Taliansko môže mať svoj názor pri svojimi vlastnými návrhmi. Chcel by som túto príležitosť využiť na to, aby som sa vám poďakoval za to, že sa zasadzujete za komunitárnu metódu a za európsku integráciu. Vážený pán Monty, iste viete, že tento návrat tej čistej metodike e, medzi vládami by nebolo nič pozitívne pre 500 miliónov Európanov. Preto je dôležité e, byť proti tejto metodike vlád. Väčšina e, v tomto parlamente je na vašej strane. My by sme chceli, aby Európska únia bola solidárna, zodpovedná, integrovaná, politická. To je to, za čo sa zasadzujeme a vieme, že vo vás máme spojenca. Ďakujem pekne. Ďakujem. teraz má slovo z socialistov demokratov pán Svoboda na 6 minút. You, Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán predseda vlády, vítajte v tomto parlamente. Vítam vás nielen v mene vašich kolegov, ktorí sú v našej politickej skupine, ale v mene celej našej celej demokratickej skupiny. Sme veľmi radi, že ste prišli sem. No, hovorili ste o tom, ako vlastne fungujú voľby a tak. My sme vás nezvolili, možno by sme vás zvolili po vašom príhovore. a Vidíme, že máme tu silného Európana dnes medzi nami. Vážený pán predseda vlády, tie očakávania na vás sú veľmi veľké. Týka sa to tak Talianska ako aj Európy. Vo všeobecnosti sú veľké očakávania na strane verejnosti. Vy ste hovorili o hospodárskom raste, hovorili ste o tom, ako je dôležité prepojiť hospodársky rast fiskálnou disciplínou. Ja by som išiel ešte o krok ďalej. Možno bolo dobre hovoriť o tom, že fiskálna disciplína môže byť ľahšie dosiahnutelná, ak budeme mať hospodársky rast a zamestnanosť. Vážený pán predseda vlády, mali sme mnohé, mnohé vyhlásenia, aj tak z Talianska, ako aj z iných štátov. Týkalo sa to rozličných vecí, ale chýbajú ešte kroky. Napríklad dovol, dovol by som vám zacitovať z, z dávneho, nedávneho summitu, išlo tu o zasadanie G20 a tam je uvedené, že my sme pevne presvedčení, že zamestnanosť musí byť centrom všetkých politík na obnovu hospodárskeho rastu a dôvery. Chceme zabezpečiť vyvážený rast. No, pekná deklarácia, kde sú kroky? kde Tieto kroky stále chýbajú, vy ste hovorili niektorých nástrojov, ako napríklad stabilizačné dlhopisy. My stále diskutujeme o tom, ako zabezpečiť hospodársky rast v rámci tých politik, ale nemáme tu dostatok krokov. Po druhé, pán predseda vlády, sociálna Európa je niečo konkrétne a opätovne máme tu vyhlásenie e, samitu G20, uznávame dôležitosť investovania do sociálnej ochrany v každom štáte sme si vedomi, ako dôležitú úlohu zohral sociálny dialog. Dnes ráno sme diskutovali o tom, ako sa narušuje sociálny dialog napríklad v Grécku. Ako trojka povie, že žiaden sociálny dialog, žiadny sociálny partneri, legislatív a tak ďalej. A potom sa dostaneme ešte k téme demokracie. Že pre nás hospodársky rast, zamestnanosť, sociálne politiky, to je to, čo musí byť prepojené. Ďalší bod sa týka daní. Pre sociálnu Európu je dôležité, aby daňový systém bol sociálne a spravodlivý. A musíme bojovať proti daňovým únikom. Opätovne na G20 sa povedalo, my chceme chrániť naše verejné financie a globálny finančný systém pred rizikami a daňovými únikmi. A žiaden krok sa nevykonal proti daňovým rajom. Takže čo si môžu myslieť grécky občania, keď tí najbohatší v poslali svoje peniaze do švajčiarsko štátov a sú to nezdenené peniaze, oni musia platiť vyššie dane, aj keď menej zarábajú. Treba sa na tým zamyslieť. Pán predseda vlády, iste viete, že daň z finančných transakcií je pre nás veľmi dôležitá. Častokrát sa hovorí o tom, že no, ale sú tu daňové úniky, sú tu určitá rizika, Áno, myslím si, že keď sa to správne spraví, táto teda daň z finančných transakcií, tak tie daňové úniky nebudú veľké. My chápeme, že budú určité úniky do Švajčiarska, na, na Bahamia, do iných štátov, ale čo sa týka tejto dane z finančných transakcií, je tu veľká obava na strane niektorých. Pre nás je to ale veľmi dôležité, ja s vami súhlasím, ako ste povedali, že treba spraviť ešte krok vpred. Fiškálna konsolidácia v rastúcej Európe, v Európe, kde je viac zamestnanosti, menej nezamestnaných, kde Európa je sociálna, spravodlivá a daňový systém je primeraný. Konsolidácia v takejto Európe bude jednoduchšia a akceptovateľnejšia zo strany našich občanov. Po druhé, Áno, máme tu ďalšie európske inštitúcie, ktoré musia prispieť nášmu e, konceptu rastu a rozvoja. Je tu Európska centrálna banka, investičná banka. Čo sa týka investičnej banky, prečo im neposkytneme viacej možnosti, poskytovali úvery pre všetkým pre malé a stredné podniky? Investičná banka, Európska investičná banka prečo mohla pomôcť generovať rast. A čo sa týka Európskej centrálnej banky, tak tam sme sa stretli s ďalším Talianom v pondelok, pán Draghi, ktorý vykonal skutočne dobrú prácu a my sme boli veľmi radi, keby ste vy podporovali vášho kolegu v ECB, aby sa spravilo všetko preto na podporu rastu. Aby sa spravilo všetko preto, aby sa zabezpečil dostatok likvidity pre generovanie rastu v Európe. Takže myslím si, že toto talianské duo Draghi a Monty môže viesť tomu, že Európa bude vyzerať ináč a pevne verím, že to bude úspech pre Európu. Áno, niekto hovorí Super Mario. No však uvidíme. No, dúfame, že ten prihlasok super je opodstatnený. No a teraz posledný bod. Čo sa týka demokratickej Európy, máte úplnú pravdu. Demokracia, integrácia, to sú veci, ktoré nie sú v protiklade. Demokracia pre nás nie je rada ako taká. Lebo niektorí členovia rady sa snažia opätovne získať ďalšiu moc. No i občania sa pýtajú. Ja som si myslel, že predsa vy ste získali veľa v rámci Lisabonskej zmluvy. No a kde, kde je tá úloha parlamentu? No, Vieme, že Lisabonská zmluva nebola e, veľmi obľúbená u šéfov vlád a predsedov vlád, ale je to podpora demokracie. Dôležité je podporiť požiadavky parlamentu, aby sme boli súčasťou demokratického súkolia. Aby to nebolo tak, že my stále musíme vymáhať vôbec naše kompetencie. Dôležité, aby sme boli zapojení do všetkých diskusí od začiatku a nie vstúpiť až niekde do stredu. No samozrejme, netýka sa to iba komisie. Dnes ráno sme o tom diskutovali, boli tam niektorí ľudia v rámci trojky, ktorí idú do jednotlivých štátov a zhoršujú ešte situáciu. V Grécku nezlepšujú tú situáciu a ten, tá situácia v Taliansku je úplne iná. Je tam fiskálna zodpovednosť a rast a nielen fiskálna disciplína a stabilita. Takže sú tu veľké očakávania, veľká nádej, ktorú na vás kladieme. Sme veľmi radi, pán predsedovali, že ste prišli medzi nás. Vy bojujete za silné Taliansko, silnú Európu a to je to, čo si želáme. My potrebujeme Taliansko ako zakladujúceho člena Európskej únie, aby to bola silná krajina, demokratická, ekonomicky fungujúca, s plnou zamestnanosťou a sociálnymi politikami. To je vašou úlohou, vy to naplníte, sme si istí s našou podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz menia liberálov má slovo pán Ferovstad. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán Mário. Vážený Mário. Ja som veľmi rád, že ste prišli dnes medzi nás. Sme veľmi radi, že môžeme dnes, že vy ste sa stali práve predsedom vlády Talianskej republiky. Skutočne odvedli ste veľmi významnú prácu a musím povedať, že v priebehu pár týždňov sa vám podarilo zabezpečiť to, že Taliansko sa dostalo na správnu cestu. Vykonali ste významné štruktúrálne reformy, to je veľmi dôležité pre samotný štát, ale aj pre celú Európu. Konečne máme tu skutočne e, reálneho federalistu na úrovni Európskej rady. A nebudete sa, už nebudem pokračovať po taliansky. No, I'm more specialized to talk about it. Ja som skôr špecializovaný hovoriť o talianskom víne, než o talianskej politike. Takže, milý pán premiér, milý Mário, skutočne to, čo, potrebu- čo dnes si, zas- si potrebuješ niečo viac než len komplimenty, potrebuješ tuto parlamentu od kolegov z rady, nie len e, morálnu podporu alebo nejakú podporu peknými slovami, ale potrebuješ skutočnú podporu Rady a Európskeho parlamentu. A to je teda návrh na zníženie úrokových sadzie pre všetkých v Európskej únii. A nesmieme zabúdať dnes, kolegovia, že aj po E, reforme platí Taliansko trikrát vyšší úrok ako Nemecko od dnešného rána. 1,9 Nemecko, 5,7 Taliansko. A toto nemôže pokračovať takto ďalej, keď chceme e, sa vymaniť z krízy musíme urobiť e, predovšetkým niekoľko vecí. Musíme teda urobiť tento fond na odkupovanie dlhov. To bola myšlienka Nemecka. To by mal byť e, fond, ktorý bude odkupovať, odkupovať e, dlhy ktorý by mohol teda pohltiť 60 dlhov a ktorý bude dobrý nielen pre Taliansko, ale aj pre iné krajiny, dokonca to bude dobré aj pre Nemecko a teda taký euroval. A viete, že vlastne sú teraz, e, už je to prijaté toto rozhodnutie, že tento fond sa jednoducho e, vytvorí a myslím si, že to je v poriadku, že sa to napojí na teraz ten súčasný systém TUPEC, o ktorom diskutujeme a ja si myslím, že Európska centrálna banka jednoducho už nemôže do nekonečna robiť toto, čo robí, že e, bude v kuse strekovať nové peniaze do systému, e, do trhu každé 2-3 mesiace, to sa takto nedá. Takže ja som si veľmi rád vypočul to, čo ste hovorili aj e, čo sa týka eurobondov, No, ja si myslím, že dôležité je vytvoriť eh, nielen solidaritu, ale taký nástroj, ktorý skutočne bude zabezpečovať tú príslušnú disciplínu do nášho menového systému a dokonca je to ešte aj liečenie, riešenie, je to lepšie než eh, to, čo robíme doteraz, pretože my sme už minuli 1 eh, bilión peňazí poplatníkov na riešenie krízy. My už a napriek všetkému sme zažili zníženie rejtingu najväčšie najväčších ekonomik Európskej únie. Francúzsko, Británia, zajtra možno, že to bude Nemecko. E, a, takže myslím si, že už nastal čas, kedy by sme prijali štrukturálne riešenie a kedy by mali platiť nielen daňové poplatníci, ale aj finančné inštitúcie, keď tým, že dojde skutočnej štrukturálnej reforme e, trhu s celými papírmi v Európe. Ešte musím povedať, že Taliansko nie je Grécko. Myslím si povedať, že Grécko sa by sa malo dívať na to, čo sa deje v Taliansko. Aj Grécko potrebuje štruktúralne reformy, musí jednoducho znížiť ten svoj obrovský dlh, e, potrebuje reformovať svoj verejný systém, takisto svoj politický systém. A ja som už povedal aj pánovi Montimu, že potom, keď skončí prácu v Taliansku, možno by bolo treba poslať ho do, Talian- do Grécka, pretože by to mohol byť vynikajúci premiér pre celú Európu vo všetkých členských štátoch, kde budú mať problémy. Ďakujem ti, Mário. Grazie, honorevole Verhofstadt. Ďakujem veľmi pekne, pán Verhofstadt. Ahora la parola l'onorevole Harmsberg, gruppo dei Verdi. Za skupinu zelených, pani Harms, ďakujem, pán predseda. Vážený pán Monty, ja predsa len budem hovoriť po nemecky. Vy ste svojim príhovorom a nielen teda článkom, e, ktorý ste, e, ktorý ste dnes zverejnili s e, kolegňou Silvi Gulan. Ja si myslím, že vo svojom príhovore ste ozrejmili dva, dva aspekty. Za prvé, ste muž, ktorý je v stave po relatívne ťažkom krátkom období e, civilizovať taliansku politiku a vyslali, vyslali ste smerom k nám signál, že budete zrejme jeden z tých silných mužov, ktorí prispievajú k tomu, aby sa európska politika opätovne civilizovala. E, musím povedať teraz veľmi vážne. Ide skutočne o to. A ja som e, vás veľmi presne počúvala ja som dokonca na niektorých miestach eh, si pomyslela, že to je dobré, ale nemohol by byť ešte jasnejší. Nemohol by na niektorých miestach to ešte viacej vyšpičkovať, presne ozrejmiť, o aké ťažkosti tu ide, pretože tie čísla eh, z Talianska pán eh, kolega Ferhovštát práve spomínal. Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Írsko. Toto všetko, priamežom sú krajiny, kde majú dnes ich obyvatelia eh, strach a obavy, keď si pozerajú spravodajstvo z Grécka. My to musíme povedať, Portugalsko je iné, Španielsko je iné, Irsko je iné, ale oni vedia, že tá kríza nie je kontrolovaná, ale že tá kríza sa môže rozšíriť a ako som ja pred časom videla, vy v bankovom sek- vy ste vlastne vyrastali v bankovom sektore, v peňažnom obchode. Myslím si, že tu by som vám chcela položiť na tomto, miesto nieko- na tomto mieste niekoľko otázok, na ktoré od vás očakávam jasnejšie odpovede. Za prvé, keď si teraz pozriete Grécko a poviete, musíme robiť tzv. politiku inkluzívne, vzájomnú politiku, tak myslíte si, že e, v rámci tej krízovej politiky, ktorá sa realizuje v Grécku, myslíte si, že sme na správnej, e, na správnej ceste? Ja toto neviem momentálne odpovedať e, ako áno. Dokonca mi bolo včera povedané, že nebola by žiadna dráma, keby Grécko vystúpilo z eurozóny. Ja som to považovala vyslovene za nebezpečné, pretože čo si majú Gréci pomyslieť. Hovoríme o disciplíne, o rozpočtovej disciplíne a myslíte si, že ako muž, ktorý má upratať teraz Taliansko, myslíte si skutočne, že eh, je to rozumná rozpočtová disciplína len krátiť? pretože to, čo sa v Grécku deje, to je len krátenie, toto nie je vlastne usporiadanie rozpočtu a ujednotenie e, výdavkov a e, príjmov. Tam je to len krátenie a napriek všetkým kráteniam e, sú občania vždy na tej zlej stránke. Tým ľuďom, tí ľudia sa majú zle, pre všetkým tí chudobnejší ľudia. Myslíte si, že sa to dá zrealizovať aj v inej krajine, ktorá by podľahla kríze? Keď e, pochádzate z bankového sektora, môžete mi vysvetliť, prečo sme sa rozhodli povedať, že uh, niektoré krajiny sú príliš veľké, a, aby sme ich nechali padnúť. A, a niektoré banky pardon, sú príliš veľké na to, aby sme ich nechali padnúť a, vy ich stále, a sa stále podporujú. Pretože uh, čo sa týka krajín, tu robíme detailné predpisy pre oveľa nižšie sumy, ktoré im dáme k dispozícii, predpisy, ako majú e, robiť politiky, politiku, bez ohľadu na to, že by sa to skutočne potom reflektovalo. Ja som nepochopila, prečo máme taký, takúto obrovskú diferenciu v postupe. No a vy v Taliansku ste sa začali e, starať o úniky daní vo veľmi, veľmi zaujímavým spôsobom, tie daňové e, daňové kontroly, ktoré ste už v Kortine 1 e, naznačili a oznámili. Toto je všetko veľmi dobrý signál, ale mali by sme, nemali by sme mať európsky e, ku dohodu, že by, e, ktorá by nepripúšťala, aby sa mohlo mohli e, robiť takéto daňové úniky v obrovských rozmeroch, viac ako 3 milióny, 3 miliardy eur. Ďakujem za vaše za vašu trpezlivosť, pán predseda. Ešte posledná veta na záver, pán Monty. Jedna jediná veta čo sa premiérov týka v krízových krajinách, vy e, sa nachádzate v osobitnej situácie situácii. Vy v celej Euró- Európe požívate e, mimoriadný rešpekt a myslím si, že vy ako osoba so svojimi skúsenostiami ako komisár máte osobitnú zodpovednosť za budúcnosť krízových krajín voči tomu, čo dnes ešte nie je krízová krajina v rámci Európskej únie. Ďakujem pekne pani Harms, hovorí pán predseda. Slovo má za konzervatívcov pán Kellenen. You, um, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďalší slávny Monty, ja teda hovorím o rovnako slávnom Monty Pythonovi, ktorý sa vždy hovoril, že sa stále zadívajú na tú krajšiu stránku života a aj keď je tu ekonomická kríza, ešte stále sú nejaké dôvody pre Taliansko byť optimistickým. A je tu jedna vec, s ktorým súhlasím pánom Ferhovštátom, pretože, že, a to, že Taliansko našťastie nie je Grécko. Avšak e, je jasné, že národný rozpočet bol e, veľmi zle riadený, e, ktorý sa dostal za 10 ročie z vysokého plusu do hlbokého mínusu a, a našťastie zatiaľ, teda zatiaľ ešte trhy akceptujú váš, vašu funkciu, 10-ročné vaše výnosy vašich cenných papierov sú zatiaľ v poriadku, ale určite je to aj vďaka ECB, ktorá vám pomohla a kúpila vám trošku čas času, takže v Taliansku určite konsolidácia, ekonomická reforma bude asi fungovať, ale v Grécku takéto veci nefunguje a jednoducho e, e, ten bankrot Grécka možno bude zlou reklamou pre Angelu Merkel, ale zrejme to bude asi tá najlepšie riešenie pre Európu ako celok. E, fiskálna, fiskálna konsolidácia by možno, že znížila tú krízu, ale nie je zase celkom odizolovanie akejkoľvek krajiny celkom riešenie riešenie, avšak najdôležitejšie do všetkého je zabezpečiť raz. Jednoducho, tu stále hovoríme o potrebe, že je potrebe zabezpečiť pracovné miesta a rast, ale všetky tie politiky, čo sme doteraz prijali, zlyhali, pretože to všetko bolo len o samých slovách, ktoré zneli síce pekne, a, ale nejako to k vytvorení pracovných mien, ako keby odkedy politici mohli vytvárať pracovné miesta, jedine keď budú zvyšovať byrokraciu. Takže bolo tu x rôznych e, politík, ktoré boli pripravené a takisto hovorím aj o tom, čo e, Mario Monti hovoril o e, vnútornom trhu a túto v parlamente zastupuje myšlienku vnútorného pán Malcolm Harbour, avšak my sa tu sústredujeme skôr na harmonizáciu namiesto liberalizácie. Stačí, keď sa pozrite na zamestnaneckú politiku v Európskej únii, uvidíte, aký devastujúci dopad to malo na viaceré z našich ekonomík vnútorný trh má schopnosť zabezpečiť väčšiu liberalitu v celej EÚ, ale odpovedou nie je žiadna harmonizácia a viac byrokracie, viac predpisov, viac pravidel a viac Európy. Podľa mňa odpoveď je lepšia Európa, Európa, ktorá bude liberalizovaná a ktorá bude eh, mať vysokú hospodárskú súťaž. Pán premiér, E, pán Monti, teda pán premiér Taleska, ja hovorím o demokracii, i keď ste neboli zvolení žiadnymi európskymi, e, žiadnymi talenskými občanmi, ale boli ste teda vymenovaní talenským e, parlamentom. Vy teda máte pred sebou túto úlohu zabezpečiť liberalizáciu nielen v Talensku, ale aj v Európe. Keď sa vám podarí v tejto ťažkej úlohe, potom budete mať aj podporu mojej politickej skupiny vo svojej práci. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. A teraz e, slovo má za skupinu GUE pán Patrik e, Diriak. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja si myslím, že v rámci tejto rozpravy by sme sa nemali teda snažiť nejakým spôsobom zamaskovať to, že šetrenie nás e, povedie do záhuby. Vy ste nehovorili o úsporách, pán Monty, vy ste hovorili ale o kázni, o disciplíne, ale to je vždy e, zlé pre, nielen pre e, finančníkov, ale aj pre akýkoľvek národ. Aj v Grécku jednoducho šetrenie to je smrteľný jed, pretože nevedie k žiadnemu oživeniu hospodárstva, obetuje sociálne zabezpečenie, zamestnanosť, ľudskú dôstojnosť a podobne. Vy ste hovorili o demokracii, ale o akej demokracii tu hovoríme, keď aj vy sám, pán Monty, e, ničíte sám e, zákonník práce v Európe, e, v Taliansku, že sa nebudú teda takisto, aká je tam demokracia, keď sa nebude rokovať podľa jednotlivých odvetví, aká je tu demokracia, keď tu trojka riadi všetky členské štáty, aká je tu demokracia, keď um, tu sú prenasledovaní tí, ktorí nebudú uplatňovať úsporné opatrenia. Toto je demokracia. E, čo sú to za zmluvy, ktoré sa dnes robia prospech rastu a zamestnanosti? Čiže v rámci politickej skupiny GUE vám predkladáme viacero návrhov prospech e, e, vytvárania pracovných miest. To je zavedenie minimálnej mzdy v Európe, minimálneho príjmu, tak ako tento parlament to už schválil. Ďalej ochrana verejného sociálneho zabezpečenia vytváranie profesionálnej ochrany pracovných miest v Európe, e, koniec sociálneho dumpingu v Európe, zdaňovanie kapitálu rovnako ako zdaňovanie e, finančných transakcií, e, Európska aliancia proti je teda proti zavedeniu, zavadzaniu víz Takisto je potrebné e, zaviesť, e, alebo respektíve zavádzanie rôznych nových politík a podobne, to všetko. To by bolo možné rozvojom novej politiky, ktorá by mala e, pomôcť Európskemu mechanizmu stability Európskej centrálnej banke, ktorá musí skúpiť časti dlhu v krajinách s ťažkosťami a dať jednopercentný úrok týmto krajinám a neodpovedzte mi, pán predseda, že vám to zmluva zakazuje, pretože vy máte byť za ľudí a za demokraciu, nie naopak. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo teraz za EFD dostáva pán Speroni. Presidente Monti, Vážený pán eh, premiér Monty, eh, vy istotne vy ste, ste veľmi kompetentným eh, odborníkom. Nadobudli ste na trilatérnej úrovni a akademických kruhoch znalosti a skúsenosti. A preto nie je prekvapenie, že prednedávnom ste navštívili Wall Street a stretli ste sa s hlavnými predstaviteľmi finančného sveta. Títo hovoria, e, že všetci obyvateľia únie a hlavne obyvateľia eurozóny, e, že ich dobre poznajú. No a, a e, stretli ste sa buď so svojimi komplicmi, alebo s vašimi pánmi. Komplicmi, pretože aj vy ste boli komisárom, no a máte podobný názor o situácii v Európe na strane patrónov alebo pánov, nikdy ste neboli zvolení, ale teraz stojíte na čele vlády a tak povediac medzinárodný finančný svet vás podporuje. Ako, ako vy, aký je váš pohľad na Európu? Ja myslím, že váš pohľad na Európu nezdielame všetci myslím teraz konkrétne na Napolitána, eh, ktorý vás protežoval a vy hovoríte, že sami nenájdeme z krízy východisko, ale vy tiež nevidíte tých, ktorí, tak ako vy, nechápu úplne situáciu. Existuje Švajčiarsko, Norsko, Nový Zéland, Kanada, Austrália, krajiny s eh, západnými demokratickými tradíciami, ktorých obyvatelia majú hospodárstvo a finančný systém, ktorý fungoval lepšie ako Európska únia alebo eurozóna. Ďakujem pekne, pán Speroni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán Speroni, hovorí predseda. Ďakujem pekne. Vážený pán Konbendit, ďakujem pekne aj vám. Na slovo teraz dostáva pán Golniš. Len na 1,5 minúty, pán Golniš. Pán predseda Hrady, Mnohí vítajú rýchlosť vašich krokov, úsporný plán, aby sme uspokojili všetky požiadavky vašich um, spoluobčanov a bývalých kolegov z Goldman Sachsu, pána Draghiho, ktorý je dnes predsedom ECB, plán liberalizácie, plán refor, reforiem prác, trhu práce, e, ktorý by mal zvýšiť rast a hlavne sociálnu degre, degresiu, Blahoželáme k vašej odvahe, ale máte skutočne odvahu, pán predseda rady? Viete, že budete vykonávať zodpovednosť tak ako v minulosti, bez toho, že by ste sa mali že by ste mali čeliť hlasovaniu alebo voľbám tých, ktorým vládnete a vaše demokratické pomazanie je obmedzené tieto okultné kruhy a globalistické kruhy e, skupina Bilderberg, e, to je trošku málo ako demokratická legitimita, hoci máte parlamentnú väčšinu. Hovoríte o integrovanej Európe rešpektujúcej subsidiaritu, ale pán predseda rady, moji kolegovia vám odpovedali, pán Svoboda, ktorý je Rakúšan, pán Ferhoštát, za ALDE, ktorý je Flám, vám odpovedali v angličtine a tu máme tlmočníkov a toto je jazyk veľkého brata, ktorý museli použiť e, nie e, našich britských e, spolukolegov, ktorí sú po našom boku. No a slovo teraz v mene komisie dostáva pán Ševčovič. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán premiér, a vážení poslanci. Taliansko vstúpilo do globálnej hospodárskej krízy vo veľmi zraniteľnej pozície kvôli nízkemu ekonomickému rastu a vysokému štátnemu dlhu, ale od prvého dňa v úrade a vláda premiéra Montia ukázala determináciu, aby riešila tieto dve výzvy, dva problémy a prijala už niekoľko veľmi dôležitých opatrení. Na jednej strane v decembri eh, prijala nový balíček úsporných opatrení, ktorý, ktorý má reštrukturalizovať verejné financie v Taliansku. Ehm, do roku 2013 majú dosiahnuť rozpočtový nadbytok a dosiahnuť aj istý rast. No a v posledné leto a ostatných týždňoch boli prijaté viaceré štruktúrálne opatrenia týkajúce sa daní a penzií, hospodárskej súťaže, podnikateľského priestora a reformy štátnej administratívny. Posledné opatrenia prispievajú k zlepšeniu schopnosti a podnikateľského prostredia, odstraňujú prekážky rastu a zvyšujú kapacitu a flexibilitu hospodárstva. Na záver by som povedal, že komisia víta rozhodné kroky, ktoré príjma talianská vláda a je pripravená a ochotná podporovať kroky, ktoré vláda považuje za nevyhnutné. Konkrétnym, konkrétnym príkladom je podpora komisii v boji proti nezamestnanosti mládeže a to zriadením akčného týmu pre Taliansko a programov alebo reprogramovaním štrukturálnych fondov do roku 2013. Ako, ako vidíte, pán premiér, Európsky parlament vás podporuje a som si istý, že máte mnoho spojencov, dokonca fanúšikov na komisii, no a preto v mene komisie hovorím, že Taliansku, vašej vláde a aj vám osobne želáme všetko najlepšie a mnoho úspechov vo vašom snažení. Ďakujem pekne, pán Ševčovič. No a slovo dostáva teraz pán premiér Monty. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, ja som už eh, vo svojich úvodnom slove eh, už viac času, ako som mal k dispozícii a teraz preto to poviem veľmi stručne. Ďakujem vám, vážený pán predseda, ďakujem poslancom. Chcem sa poďakovať za podporu voči mojej vláde a osobne voči mojej osobe. Tieto pocity a e, tieto toto konanie je pre nás veľmi povzbudzujúce. My sa snažíme v Taliansku vládnuť stále lepšie. Taliansko chceme pripraviť na cestu politiky rastu. Veľmi srdečne sa chcem poďakovať pánovi komisárovi Ševčovi za jeho privetivé slova. Myslím si, že by som sa mal dotknúť dvoj, dvoch bodov. Znenie, respektíve protokol sa dám prečítať neskôr, pretože tu je ešte celý rad filozofických formulácií. Chcem sa poďakovať za všetky vyjadrenia. No a teraz kratučka poznámka z mojej strany znie takto. Chcem nadviazať na to, čo, povedať, čo povedal pán Golniš. Aby sme sa nechválili, aby sme sa nechvastali demokratickou volebnou legitimitou a uistujem vás, že na rozdiel od vás, pane, a ostatných, ja som sem neprestúpil, aby som dostal túto legitimitu. Mňa požiadali, aby som túto prácu urobil táto práca ma veľmi zaujíma, ale neurobil by som to spontánne a som si istý, že ak by ste mali vystúpiť v ťažkej chvíli a vstúpiť na čelo vlády vašej krajiny, tak celkom iste by ste to odmietli. A urobili by ste to iba vtedy, ak by ste mali demokratickú legitimitu. Um.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 ale ešte všeobecná poznámka o Grécku. Počuli sme tu veľmi veľa o tejto téme. Moja prozba na vás by bola, patrím k najstarším tu uprostred vás, uprostred vás. Takže prosím vás, dívajte sa na všetko z historickej perspektívy. Tá tvrdosť, ktorou sa dnes pristupuje ku Grécku, nás môže zvádzať k tomu, aby sme to formulovali, že vec je prehnaná. Ale prosím vás, nezabúdajte na to, že grécka politika dlhé roky, a ja to hovorím ako skromný pozorovateľ zvonka, je perfektným katalógom najhorších praktík politiky. V Európe a hovorí sa o tom článku, ktorý som už spomenul, keď sa hovorí, že v Európe funguje demokracia na národnej úrovni, ale žiaľ nie na európskej úrovni. V tejto súvislosti musíme predložiť dvojité dementy Nazdávam sa, že by sme to nemali použiť ako príklad dobre fungujúcej demokracie, teda krajiny, ktoré majú korupciu, kde chýba schopnosť, žiadne verejné súťaže, žiadna dobrá daňová politika. Isté, že môžeme povedať, že tá prísnosť je prehnaná, teda prísnosť ku ktorej nás e, núti teraz euro. A ja som e, kritikom prehnanej prísnosti, ale chcem poukázať na to, že kultúra stability vznikla v Nemecku. S Maastrickou zmluvou sa nám podarilo čo to dosiahnuť a má to tú výhodu, že politické konanie vytvára lepší základ. a Je ľahšie povedať politikom áno na všetky požiadavky a potom dochádza ku veľkému zadlžovaniu. Človek môže zrujnovať svoju vlastnú krajinu. Ja by som si želal, aby Európa bola silou rovnováhy, aby sme sa teda neuberali jedným smerom ale ako Talian hovorím, že je to dobré, že máme toto kývadlo, pretože Taliansko ako krajina z toho celkom isto profitovala teda tým, že vstúpila do eurozóny a tým je tu prísnejší, prísnejšia rozpočtová disciplína. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán ministerský predseda. Tým končíme túto rozpravu.